túžili. Ďakujem veľmi pekne a tým končím spoločnú debatu. Hlasovať budeme zajtra na obed. Ďalšie rokovanie začne zajtra v útorok od pol